a v dôsledku demisie pani Vicky Mauer parlament berie na vedomie, že jej eh, miesto sa uvoľnilo od 16. marca 2017 a príslušné národné orgány boli informované o tomto uvoľnení.